rečníkom za politickej skupiny, ktorí prispeli ku kvalite tejto správy. Skutočne zásadne ste prispeli ku kvalite tejto správy, a tak aj k transparentnosti, ako sme to plánovali už od začiatku. No a ďakujem aj pani komisárke Malmstrojmovej za jej entuziasmus, ktorý preukázala pri zdieľaní záťaže alebo koncepcii zdieľaní záťaže. No a, a keď je entuziasmus ostane, tak môžeme sa tešiť na výsledky. No zhrnutie je náročné, ale ak by to bolo možné, tak by som dodal nasledujúcu vec. Pokiaľ budú existovať obrovské rozdiely v rámci rozvoja, a, a úrovne rozvoja medzi výcho- severom a juhom na svete a pokiaľ budú existovať e, rôzne infraštruktúrne rozdiely a obrovské rozdiely pri dodržiavaní ľudských práv, tak akákoľvek humanitárna politika bude len malou časťou. Potrebujeme začať rozmýšľať e, globálne a začať riešiť príčiny rozdielov medzi juhom a severom. Ak to vyriešime, tak všetci budeme žiť v lepšom svete. A ďakujem veľmi pekne. Táto rozpráva je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00. L'ordine del giorno reca gli interventi di un minuto. No, a teraz sa... A jednominútové e, vystúpenia k otázkam veľkého politického významu. Tá slovo dostane rovno pán Higgins. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Európska únia e, sa musí zameriavať na redukciu a zníženie počtu závažných dopravných nehôd a zlepšiť bezpečnosť na cestách. Ja nesúhlasím s tým, že musíme čakať až do roku 2033, aby sme zaviedli európsky vodický preukaz. V súčasnosti máme európsky model pre vodický preukaz, ale realisticky sa treba spýtať, čo je to hodné. My žiadame aby účastníci cestnej premávky boli chránení a ak sa nájde politická vôľa, tak som presvedčený o tom, že máme modernú technológiu na to, aby sme dokázali proces načetnutý smerníc 2006, 2006 a 216 urýchliť. Myslím, že komisia sa musí o to zasadiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva pán Mesaroš. Ďakujem vám pekne, vážená pani predsednička. E, demokracia, kresťanská viera sú spoločné európske hodnoty, ku ktorým sa priznávam. Aj grof Esterházy sa k ním priznávam. No a komunisti ho odsudili, zatkli a neskôr zomrel. On bol zomrel teda násilnou smrťou. Bol jediný e, poslanec, ktorý odsúdil deportáciu Židov zo slovenského štátu. E, jeho jedinou vadou bolo, že vystupoval e, v prospech maďarskej menšiny na Slovensku. A je hambou EÚ, že tento dekret ktorý legitimoval štátny teror. Tieto dekretky sú ešte stále, stále platné a my musíme čakať na to, že Jan Esterházy a, a stovky tisíc občanov budú rehabilitovaní. Ja preto vyzývam kolegyne kolegov, aby chránili ešte intenzívnejšie naše spoločné hodnoty. Ďakujem pekne. Grazie, la parola all'onore. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán Kutaš. Vážení kolegovia, tento eh, rok eh, boli eh, v Transylvánii organizované nacionalistické demonstrácie tieto podporujú vyhlásenie predstaviteľov maďarského štátu z 15. marca. To e, ohrozuje e, porozumenie medzi e, maďarským a rumunským ľuďom. Bolo to konanie provokatérov, ktoré ich organizovali maďarskí extrémisti. Odsudzujem tieto extrémistické manifestácie a vyzývam orgány, aby neboli spolupáchateľmi a vyžadujem, aby európske inštitúcie prispeli k odstraneniu nenávisti v tomto regióne. Je potrebné, aby sme tam presadzovali európskeho ducha. Ďakujem. A parola all'onorevole Mirsky. Slovo. Slovo dostáva kolega Mirsky. Ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcel spýtať jednu otázku. Čo si myslíte, je možné, aby v Belgicku bola zatvorená francúzska škola, škola alebo bolo mi možné vo Francúzsku zatvoriť nemeckú školu? Nie, nie, nie je to možné, neviem, to, nie je to povolené, ale e, v, e, v Lotisku, kde 40% populácie hovorí po rusky, to možné je dnes v Lotyšskom parlamente nacionalisti povedali, že chcú zorganizovať referendum o uzatvorení ruských škôl v Lotisku. A súčasne Kurt Vonenbeck tvrdí, že je hrdý na integráciu Lotisku. Myslíte, že eh, je to vtip? Nie. Čo si myslíte? Čo by sa stalo, aby všetky ruské školy v Lotisku boli zatvorené? A ja vám to poviem. Začala by občianská vojna. Aký Európsky parlament eh, nedokáže reagovať na tento a radikalizmus dnes, tak zajtra. Bude už neskoro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Bilbao. Presidenta, la crisis nuclear de Japón no... Pani predsednička, atomová kríza v Japonsku nesmie sa zopakovať. E, inde musíme sa postarať o transparentnú politiku. V tomto smere musíme sa postarať o to, aby e, zastaralé jadrové elektrárne boli uzavreté. Je potrebné veľmi jasne na základe technických e, skúšok e, preukázať, e, čo ešte jednotlivé jadrové elektrárne, ako dlho ešte môžu fungovať. Mm. Naša jadrová elektráreň Eh, okolo, v bezprostrednom 80-kilometrovom okolí žijú milióny ľudí. Musíme sa postarať eh, o bezpečnostné opatrenia, musíme zabrániť takýmto obrovským katastrofám a keď sa niečo udeje, musíme na to reagovať rýchlo. Pani Arkin. Eh, Katarína <clears throat> Dejová hovorila, že e, táto, e, e, pokiaľ ide o tento systém je hovoríme o bankách, hovoríme o, o, o záchrane bank, ale toto Eh, ako môže malý ostrov, ostrov ktorý má 4,4 milióna ľudí, reagovať na toto šialenstvo? Eh, každý eh, obyvateľ Írska musí zaplatiť obrovské peniaze na záchranu bank. Keby vo Francúzsku, ktoré má 62 miliónov obyvateľov, mali obyvateľia platiť porovnateľnú sumu na záchranu bank, tak tá suma by bola priam astronomická. Je potrebné, aby sme o tom uvažovali a aby sme si uvedomili, že nie len budúcnosť Jirska, ale aj budúcnosť eurozóny je veľmi pochmurná. Ďakujem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 V čase súčasnej hospodárskej krízy Katalánsko prejavuje niektoré pozitívne signály, ako je napríklad 17-percentné zvýšenie exportu, ale aj negatívne symptómy, ako je 40-percentná nezamestnanosť mládeže. Hlavné problémy predstavujú eh, fiskálne straty, ktoré každoročne predstavujú 10 HDP. Katalánsko eh, patrí k eh, silám, k hybrým silám Južnej Európy. Ďakujem. Slovo má pán Vojtichovský. Um, Pani predsednička, e, Litva prijala zákon, ktorým sa zmení spôsob e, vzdelávania, čo znamená, že by sa mohla zatvoriť až polovica polských škôl v Litve, čo je ďalší akt diskriminácie proti polskej menšine, ktorá v tejto krajine žije už po dlhé generácie. Poliaci už nemôžu písať po polsky svoje mená ani miestne názvy, pretože sú za to priamo trestaní. V súčasnosti sa objavil nový diskriminačný zákon, ktorý sa týka vzdelávania. Je to veľmi zlé, pretože tu neexistuje žiadny konflikt. Naopak ide tu o to, aby e, sa to neobratilo proti e, e, polskej menšine, pretože my sa zaoberáme porušovaním ľudských práv na svete a tu sa deje niečo priamo v Európskej únii. Treba s tým niečo robiť. Ďakujem. Slovo má pán Trianta Pelides. Nemčina. V správe pani Omen o správe o pokroku v Turecku e, sa tiež e, e, konštatovalo v rámci jeho kritiky, že údajne nie je správa vyvážená. Tureckí Cyperčania tvrdili, že skutočne to, čo sa deje v Turecko cyperskej e, časti. Nejde je len na úkor e, e, tureckých cyperčanov. Je tam ešte stále veľký počet vojenských jednotiek na juhu ostrova a údajne Ankara porušuje medzinárodné právo demografické štruktúry sa menia, Turkom je povolené sa tam usídliť a, a e, je ohrozená existencia tureckých cyperčanov. Európska únia sa e, nesmie zmieriť s takýmto e, vývojom. Chcem vás vyzvať k tomu, aby sme vyslali jasný signál solidarity tureckým cyperčanom a vyzvali eh, Turecko, aby ukončilo takéto akcie skôr, než bude neskoro. Ďakujem. Slovo má pán Salavrakos. Pani predsednička, Severná Afrika sa eh, nachádza v kríze. Celé sa to začalo v Egypte, šíri sa eh, kríza do ostatných susedných krajín. Zároveň dochádza k e, stretom e, medzi Izraelom, Tureckom, Turecko e, je zjavne pre Západ natoľko dôležité, že si môže dovoliť e, byť proti akýmkoľvek e, princípom, narúšať ich. Aj napriek tomu je kandidátom na vstup. Celé sa to tam mm, šíri z nacionalistických tureckých kruhov. Stále viac moslimov žije v európskych krajinách a je potrebné si položiť otázku, do akej miery e, lídry v Európe chápu, že toto bude mať dopad aj na stabilitu nášho bezpečnostného systému v Európe, ak takéto toky naďalej pripustíme. Ďakujem. Slovo má pán pani Doc. Vážená pani predsednička, ja som chcela hovoriť o dopadoch finančnej krízy e, v Írsku na hospodárstvo v Severnom Írsku, avšak s hlbokým polutovania hodním musím teraz povedať o, o brutálnej vražde e, príslušníka policajných zložiek v Severnom Írsku, 25-ročný e, dôstojník v sobotu po obede podľahol teroristickému útoku bol zavraždený, keď nástražný systém pod jeho autom explodoval v sobotu, keď odchádzal do práce. Na mieste bol mŕtvy a ja teraz vyzývam, aby sme odsúdili tieto krutosti a vyzvali a požiadali o ukončenie teroristických útokov v Severnom Írsku, ktoré nám pripomínajú tmavú budúcnosť, minulosť tejto republiky. No a od roku 2008 mnoho nástražných systémov, um, systémov bolo inštalovaných um, v súkromných vozidlách príslušníkov uh, policajných zložiek. Väčšina z nich našťastie bola úspešne odstránená. V spoločenstvách sú ľudia, ktorí majú informácie o vražde zo soboty oni musia svedčiť, aby vrahovia boli potrestaní a netreba ich chrániť a musia tak urobiť a pre budúcnosť našej krajiny a z úcty voči e, policajnému dôstojníkovi a z úcty jeho matky. No a rovnako e, som, e, som veľmi zarazená za neúcty, ktorú mi preukázali teraz niektorí poslanci. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Pupakis. Ďakujem pekne. Predsednička, ja by som chcel pripomenúť, že je veľmi dôležité dodržiavať práva občanov s postihnutím. Je dôležité, aby sa mohli zúčastňovať všetkých aspektov každodenného života, avšak nie je to vždy pravidlom približne 30, eh, v Európe je 30, približne 30 miliónov zrakovo postihnutých a majú obrovské problémy dostať sa k niekedy k informáciám. Napríklad nemôžu si prečítať, eh, čo je uvedené na obalu, obala výrobku, ktorý si kúpil. No a preto žiadam komisiu, aby eh, čo najrýchlejšie nadviezala kontakt s príslušnými organizáciami, aby vznikol systém pre obaly tak aby sa tomu uvádzalo Brajlovo písmo, aby aj ľudia s takýmto druhom postihnutia si mohli prečítať, o čo sa jedná a vyzývam kolegov, aby podporili takúto aktivitu. Ďakujem pekne. Pani, teda pán Papa Nikolau. Ďakujem, pani predsednička. Závery ostatného e, samitu e, neboli uspokojivé prognózy, eh, že po roku 2013 členský štát eh, ani po opatreniach reštrukturalizácie sú znepokojujúce. Mm. V Grécku eh, je už citeľný nepokoj, už sa diskutuje medzi e, odborníkmi, e, ktorí majú pochybnosti, ako e, možno tieto dlhy znížiť. Skutočne sa urobilo všetko preto, aby sa Grécku pomohlo. Áno, prognózy sú veľmi problematické. Kríza v Grécku sa zhoršuje štátne výdavky nedosiahli tú výšku, ktorú mali dosiahnuť a čo je najhoršie, nezamestnanosť e, vzrasta. Na to je len jedna odpoveď vývoj, ďalší rozvoj. Máme rozvoj? Nie, potrebujeme správnu e, rozvojovú politiku. Ďakujem. Slovo má pani, pán Görg. Ďakujem, pani predsednička. Maďarské predsedníctvo rady eh, je v polovici svojho funkčného obdobia a možno už bilancovať. Šiestý balíček v rade bol prijatý. To je veľký úspech, ktorý môže prispieť k zväčšeniu konkurencieschopnosti Európy. Summit EU vo februári bol prelomový a e, môže vzniknúť spoločná európska energetická politika. V rámci koheznej politiky, poľnohospodárskej politiky bol docielený pokrok, ale sú aj otvorené otázky, napríklad e, politika e, pre Rómov Európska únia sa chce v rámci tejto politiky e, postarať o podporu. E, maďarské predsedníctvo je e, úspechom Európy, takže vás poprosím o vašu podporu. Ďakujem. Slovo má pani McGuinness. Ďakujem, pani predsednička. Ako pani Dodds, a ja som chcela hovoriť o ekonomike, ale tá hrozná e, vražda mladého e, katolického e, policajta v Severnom Írsku to všetko zmenila. Myslím si, že si musíme všetci uvedomiť, aká obrovská je táto tragédia nielen pre Írsko, ale aj pre rodinu tohto policajta, ktorý mal len 25 rokov, keď pod jeho autom vybuchla bomba. Veľmi ma e, zarmotili vyhlásenia jeho matky, ktorá včera v Deň Matiek povedala, že v čase, keď sa snažíme o neutrálnu policiu v prospech našej krajine, nechceme, aby boli katolíci zastrašení touto vraždou. Musíme sa snažiť o rovnosť. E, hovorila, že nechceme sa vrátiť k tým e, chmurným dňom obáv a teroru. My sme na nášho syna veľmi hrdí, sme hrdý na všetko, čo predstavoval. Tí, čo ho zavraždili, ešte e, stále nie sú známi a tí, ktorí ich poznajú, majú povinnosť, aby poskytli dôkazy policii Severného Írska e, je potrebné, aby sme podporovali mierový proces. Je to naša povinnosť. Ďakujem. Cieľa parola. Ďakujem. Slovo má poslanec Ivan. Buonasera, seara, presidente în România este o lege care Ďakujem veľmi pekne. V Rumunsku máme zákon, podľa ktorého učitelia musia mať e, vyšší plat. Tento e, zákon bol síce odhlasovaný v parlamente, ale neaplikuje sa, e, pretože ešte stále nebolo prijaté pravoplatné rozhodnutie súdu. Eh, eh, pripravil sa nový zákon, ktorý eh, takisto ustanovuje obmedzenie výšky platu učiteľov. Je to nedemokratický krok, ktorý oslabuje fungovanie rumunských inštitúcií a dosahovanie cieľov stratégie 2020, pretože potrebujeme vzdelaných ľudí, potrebujeme schopných ľudí a ekonomických ekonomiku založenú na znalostiach. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí sú vzdelaní, učiteľov, ktorí sú dobre platení. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. No a slovo teraz zostáva pán Tanasescu. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi ca urmare a guvernării incompetente și a politicii dezastruoase. Ďakujem veľmi pekne. E, e, musíme protestovať proti e, režimu v Rumunsku, ktorý postupne oslabuje hospodárske prežitie hospodáriky. E, takisto máme problémy v zdravotníctve, pretože e, pacienti nedostávajú dôstojné zaobchádzanie. Je potrebné, aby sa táto situácia zlepšila, ale súčasná vláda to nerešpektuje. E, je nutné vytvoriť partnerstvo medzi všeobecnými lekármi a zdravotníckou komisiou komisiou, ktoré musia rokovať s ministerstvom zdravotníctva ako aj s, s zdravotnou poisťovňou. Táto situácia sa musí zlepšiť, pretože rumunský parlament vyšiel z iniciatívou, ale keby táto zlyhala, tak v Rumunsku bude ohrozený demokratický princíp eh, delby moci. Ďakujem de las inquietudes de don Felipe de Borbón, que lleva el histórico título de mi región, Principado de Asturias. Ďakujem pekne. princ Felipe Borbón má titul princ Astúrie. On vyzýva britskú a španielskú vládu, aby vyriešili konflikt o Gibraltar a tak by to malo aj byť. Je dôležité, Nezabúdajte, že to je vec, ktorá, eh, o ktorej sa už hovorilo v Európskom parlamente. Španielsko a Veľká Británia sú členovia eh, Európskej únie a preto je ne, nepriateľné, že v 21. storočí by mala byť nejaká britská, by Veľká Británia mala niečo okupovať. Nie, krajiny by sa nemali vzájomne okupovať a nemôže to byť umožnené

útok na jeden z pilierov Európskej únie, vnútorný trh a slobodný pohyb osôb. Nedávno eh, Katalánska federácia pre eh, priemysel a rovnako niektoré noviny informovali, že katalánske kamiony sa stali obeťou útokov, eh, útokov francúzských polnohospodárov. Mesové výrobky, ktoré viezli, boli zničené. No a to sa stalo dva razy, už, už, viac ako, už dva razy od eh, začiatku tohto roka. Len pred niekoľkými týždňami eh, zastavili hm, francúzsky protestujúci eh, nákladné automobily a potom zničili 20 tisíc kilogramov mesa. No a tento postup má veľmi zničujúci efekt na katalánsky mesový priemysel. No a ich zisky kreslili o 50%. Ja som predložil písomnú otázku a dúfam, že Európska únia zastaví túto agresivitu. Ďakujem pekne. Grazie, credo che l'onorevole Vadim non sia in aula. Ďakujem pekne. Eh, pán Vadim nie tu nie je. No a Slovo dostane pán Sogor. Kultúrna e, mnohorakosť je dôležitou hodnotou v Európe. My musíme urobiť všetko preto, aby sme ju chránili. Avšak nebolo tomu vždy e, tak. Na našom kontinente e, existujú kultúry, ktoré sú ohrozené zánikom. Maďarsk Roky Čangovia žijúci v e, Rumunsku sú takouto ohrozenou menšinou pretože odporúčanie e, Európskej rady, Rady Európy 1521 z roku 2001 e, to stanovuje. Niektoré opatrenia síce maďarská vláda prijala, avšak e, nie je možnosť brať na zodpovednosť e, strany odporúčania rady e, teda neslúžia na dosiahnutie dobrých cieľov. Ak Európska únia si ctí princíp mnohokultúrnosti, ak ho berie vážne, potom musí urobiť všetko pre ochranu moldavsko-maďarských čangov. Grazie. L'ultimo intervento, la parola... Posledným eh, rečníkom je pán pani eh, Staras. Ďakujem pekne, pani predsednička. V januári komisia prijala stratégiu, ktorej cieľom je, aby žiaci neodchádzali, nekončili predčasne školskú dochádzku. My sa chceme postarať o to, aby v Európe um, sme mali už len uh, do 10 takýchto žiakov, ktorí predčasne odchádzajú uh, zo škôl. Uh, Rada by som vás všetkých upozornila na to, že 16. mája v Bruseli sa bude konať zasadnutie na rade, kde sa budú diskutovať aj tieto aspekty. Chcem poprosiť o to, aby bolo zabezpečené, že takíto e, mladí ľudia budú podporovaní. Musíme sa postarať o to, aby boli dobre vzdelaní, aby si mohli nájsť dobré pracovné miesta. E, je potrebné postarať sa aj o mladých s postihnutím, ktorí sú súčasťou nášho vzdelávacieho systému. Ďakujem. Podľa agendy Nasleduje správa pani Elizabeth Jegle o správe o úlohe žien v poľnohospodárstve a